kontakt s príslušnými marockými orgánmi. Ide o kontakt s príslušným predstaviteľom Maroka. Cyperské orgány ma e, informovali o vymenovaní pána Kasulides za e, ministra zahraničných vecí e, Cypru k 1. marcu 2013. V mene celého parlamentu chceme pánu Kasolidesovi k, tejto, k tomuto vymenovaniu zablahoželať. Namiesto neho nastúpi pán Andreas Picilides a to s účinnosťou od 4. E, marca. E, gratulujeme e, tomuto kolegovi a vítame ho tu v parlamente. Ďalej, e, pokiaľ ide o priame voľby e, poslancov do Európskeho parlamentu v zmysle článku 4 rokovacieho poriadku, sa e, berie na vedomie vlastne na vymenovanie pána Picilidesa k 4. marcu. Berieme teda toto vymenovanie na vedomie. V zmysle článku 3 rokovacieho poriadku sa bude zúčastňovať zasadnutí, kým nebude preverený jeho mandát a za predpokladu, že predtým písomne vyhlási, že nezastáva žiaden úrad, ktorý by bol v rozpore s vykonávaním pos- funkcie poslanca Európskeho parlamentu. Výbor pre právne záležitosti 20. februára